účastníkom sa zúčastniť a preto napríklad z Malajzie je veľa študentov e, v Európe, ale z e, štátov Stredmory je e, veľmi málo, pretože ani nevedia o týchto projektoch a možnostiach. Preto je dôležité to spropagovať, aby sa to dobre využilo. Preto akákoľvek potrebná prúznosť, aj vzhľadom na to, čo sa hovorí o čase, a vzhľadom na to, čo sa hovorí o praxi, a časov, ktoré sa pridelujú e, študentom e, pre e, praktické cvičenia, musia byť veľmi prúzne, pretože to závisí aj od kurzov a myslím si, že je potrebné, aby sme boli veľmi prúzni v tejto veci a naozaj zásadný problém je, únik mozgov z týchto štátov, možnosť, e, aby existoval e, cesta alebo spôsob um, zákonného pristavolectva, pretože žiadny štát nechce, aby um, u neho nastal unik mozgov a my máme záujem, aby sme kanalizovali zákonné pristavolectvo. A preto je mm, to dôležité, aby sa tam zapracovali e, tieto aspekty, ktoré som vedla, pretože ešte tu ostáva e, veľa čo vylepšiť, e, pretože v podnikaní a ľudí, ktorí majú dôležité ekonomické povinnosti, je pre nich dôležité, aby to bolo plynulé a táto smernica to nerieši a dúfam, že v budúcnosti sa s tým budeme e, zaoberať a si myslím, že to bude dôležité pre našu politiku susedstva, aby sme prijímali viac študentov a e, aj pre tých, ktorí budú chcieť e, navštíviť Európu a študovať tu na. Pán Jakolino, ale rýchlo pred tým hlasovaním. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne. Smernica sa uberá správnym smerom, doplňa predchádzajúce smernice o sezónnych pracovníkov, ale treba tu dobre rozlišovať medzi tým, čo sa stiahuje na študentov, výskumníkov a teda malo by to jednoznačne zhodnocovať E, mladých z tretich krajín. Papež bol včera na ostrove Lampedusa a vyjadril sa mm, k tomu, čo nazval globalizovanou ľahostajnosťou. Ja myslím, že je naozaj správne myslieť na mladých, ktorí chcú prehlbiť svoje vedomosti v Európe. Som presvedčený o tom, že táto smernica podporí aj litovské predsedníctvo. Určite budú v záverečnej fáze isté ťažkosti, isté prekažky, keď sa bude hovoriť aj o mobilite v rámci EÚ. Ja myslím, že by sme mohli naozaj pomôcť aj takou formou ako dnes Niektoré odvolávky, neplatené stáže, dobrovoľná práca. Ja by som tu potreboval viac informácií zo strany tieňových spravodajcov, aby som presne vedel, čo všetko to má v budúcnosti pokrývať. Dobre, takže sa pomaly pripravíme na hlasovanie, ale najskôr dostane slovo spravodajkyňa, aby zareagovala na to všetko, čo tu odznelo. Ďakujem pekne. Mm, cením si všetky podnety zo stran, strany kolegov, kolegyň, hlavne zo strany tieňových spravodajcov. I, uh, aj Koráca Bild, aj Trianda Filis hovorili o tom istom, teda rozšíriť to právo pobytu z 12 na 18 mesiacov Pýtali sa na dôvody. Ja chcem povedať, že dnes je veľký rozdiel medzi členskými štátmi. Vo Švedsku napríklad je to 0 mesiacov pre e, študenta alebo doktoranta. Nemôže ostať ani mesiac naviac. Pritom v Nemecku je to 18 mesiacov. E, komisia navrhla 12 mesiacov, ale ako e, som to pochopila, v Nemecku sa darí pri, prilákať mnohé talenty a pri, tom u nich je to 18 mesiacov. E, preto by som bola za tých 18 mesiacov, je to možné v Nemecku, prečo by to nebolo možné inde v Európe. E, Holandsko, e, tam to je 12 mesiacov. Ja som hovorila s rektorom e, Upsala, e, univerzity v Upsala. No, a bolo mi povedané, že nezáleží od lehoty, je, musí byť možnosť e, pobytu, nie je tak dôležité, či je to 12 alebo 18, takže určite sa dopracujeme ku kompromisu, ale op- zopakujem to, ak je to možné v Nemecku, malo by to byť možné všade. To sú tie dôvody. Súhlasím aj s tými kolegami, ktorí sa pýtali na e, reguláciu trhu prácu, práci, práce v členských štátoch. Nemali by sme to robiť podrobne, ale treba zaručiť minimálny prístup k tomuto trhu pre študentov. To treba zdôrazniť. Čo ešte? Mm, potom niektorí hovorili, že je to spôsob, ako zabrániť e, úniku mozgov, pretože najväčšie talenty unikajú z EÚ. Presne o to ide. Chceme pritiahnuť talentovaných ľudí a e, profesori, doktori, výskumníci a tak ďalej tu majú e, ostávať a nie okamžite po ukončení štúdia odchádzať do USA. My ich chceme mať v EÚ aj naďalej. A taktiež e, rektor tej e, švedskej univerzity mi povedal, že nie je e, správne umožniť im získať doktorát a potom hrozí, že do desiatich dní musia opustiť konkrétne Švédsko. Teraz e, by sme im dali možnosť ostať ďalších 12 alebo 18 mesiacov. Určite by to mnohým vyhovovalo a Európa by bola určite oveľa úspešnejšia ako dnes. Takže zatiaľ toľko, ale vedzte, že som naďalej k dispozícii, ak by ste mali otázky alebo nejaké podnety, prídite za mnou do kancelárie alebo mi zavolajte, určite sa o tom budeme môcť ešte porozprávať. Ďakujem pani Wikström. Len zopakujem leho, na predanie pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. 10. september do 12. hodiny, to je útorok 10. september do 12. hodiny. Je to revízia a preto e, musí ísť e, o e, doplňujúce návrhy k tej revízii dokumentu, komisie. Takže sme pripravení elektronicky hlasovať. Máme 4 body na programe, aj keď sa to nejaví ako veľmi komplikované, ale aj tak máme čo robiť, takže prosím, pripravte si elektronickú kartu pripravte sa na hlasovanie, aby to bolo čo na najľahšie. Pani Her, myslím, Head, myslím, že sa chcete vyjadriť, aj keď váš bod nie je uh, ako prvý na hlasovacom zozname, ale nech sa páči, chcete sa vyjadriť? Poprosím o ticho v miestnosti aby sme mohli hlasovať. Ľutujem, ja som si zabudla eh, hlasovaciu kartu doma, eh, v byte. Dobre, takže eh, my vás vždy pripočítame za socialistov, demokratov, ale mm, prosím tí z vás, ktorí máte kartu, tak si ju pripravte sme pripravení? Dobre. Takže najskôr prvé hlasovanie sa týka správy Gabriel, dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania krátkodobých víz. Prosím, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie končím. Ako to vyzerá? 42 za, 1 proti. Nik sa nezdržal hlasovania. Je to jednoznačné. Blahoželám pani Gabriel. Teraz opäť spravodajkyňa pani Gabriel, dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom. Môžeme začať hlasovať. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Ako to vyzerá? 36 za, 7 proti, nik sa nezdržal hlasovania schválené. Ďakujem, blahoželám pani Gabriel. Teraz e, správa e, Romevaj Rueda, vykonávanie smernice rady, ktorá ustanovuje všeobecný ramec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a v povolaní. Máme isté pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Prosím, pripravte sa. Prvý návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Návrh 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava zamietnuté. Návrh 3 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania zamietnuté. 5 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. 6 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené? 7 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 8 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 9 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania schválené? 10 za. Proti. Kto sa zdržiava zamietnuté? 11 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 12 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 13 za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. 14 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 15 za. Proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 16 za. Overiť. 15 poriadku, takže elektronicky budeme hlasovať o návrhu 15. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím v tejto chvíli. 21 za 22 proti, zamietnuté, keď tesne, veľmi tesne. 16 za proti. Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Myslím, že je to rovnako tesne 17 za, proti. To sa zdržiava zamietnuté. 18, dve časti. Prvá časť e, bola stiahnutá, takže hlasujeme o druhej za. Proti. To sa zdržiava zamietnuté. 19 za. Proti kto sa zdržiava zamietnuté, 20 za, proti, kto sa zdržiava schválené, 21 za, proti, kto sa zdržiava hlasovanie. Dobre, dobre, overíme si to ešte raz. 21 za, proti. Kto sa zdržiava schválené, 22 za, proti kto sa zdržiava hlasovania schválené. Teraz elektronicky hlasujeme o pozmenenom znení. Hlasujte prosím. Hlasovanie končím. 25 za 3 proti. Takže ďakujeme spravodajcovi. 16 sa zdržalo hlasovania, ale aj tak to prešlo. Ideme ďalej pani Het, prekurzory drog, nariadenie. Vote is open. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 39 plus 4 minus, 1 sa zdržal. Ďakujem pani Head. To bude všetko. To nebolo také ťažké. Ďakujem všetkým. Teraz Ideme na ďalší bod programu. To je asi bod 16 o agentúre Európskej únie pre spoluprácu odbornú prípravu v oblasti predsedovania práva, zrušenie rozhodnutia Rady prechádzajúceho rozhodnutia Rady pre vnútro a spravodlivosť. E, spravodajca je e, kolega Agustín Díaz de Mera Mm, je to veľmi dôležitá priorita pre výbor Libe a to je návrh Europolu. A vystupí spravodajca pán Diaz Demera, aby predložil návrh správy a potom ďalší um, poslanci, ktorí chcú uh, vystúpiť a vyjadriť e, sa k návrhu predsedníctva. No než vystúpiť, ja chcem privítať vo výbore niektorých hostí, ktorí sú to s nami Don Carlos Vázquez, ktorý je eh, člen rady eh, eh, stáleho zastúpenia Španielska v Európskej únii a oficiálny styčný dôstojník s Europolom. Vítame ho. Ďakujeme, že ste to s nami. Vítame vás. Pán Diaz de Mera, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám a súhlasím s vašimi slovami, keď ste privítali španielských policajtov z stáleho zastúpenia aj e, stečných dôstojníkov z Europolom. Eh, Prepačte, že e, vás prerušujem. E, ja sám si vyčítam, že e, som zabudol spomenúť nehodu, ktorá sa stala v Španielsku Babile, odkiaľ vy ste a odkiaľ kde som bol ja primátor a tam zomrel 8 osôb a chcem ja vyjadriť moju sústrasť ľuďom a spolupčanom z Avily. También por Ďakujem ešte raz e, aj za e, vaše slova solidarity e, s obeťami z Avily, aj za solidaritu výboru. Vážení kolegovia, sme na e, ceste, e, e, ktorá má sa má završiť posilnením legislatívnych predpisov. Sú tri účely, ktoré určujú toto smerovanie Europolu. To je dohovor z 95. a tie tri protokoly, ktoré platia z roku 2007 a roznotie rady z 2009, kde ja som bol tiež spravodajca. A nakoniec nariadenie Europolu, ktoré nás dnes spája, aby sme v zmysle článku 88 o fungovaní Európskej únie sme zohľadnili to, čo sa tam upravuje. Tam sa upravuje, že parlament a rada e, určia prostredníctvom naredenia e, v súlade s e, riadnym legislatívnym konaním štruktúru a fungovanie a rozsah pôsobnosti a pravomocí Europolu. Preto, pán predseda, vážení kolegovia, potom ako som prijal legislatívny návrh, potom ako ho e, prijala náš e, výbor 7. mája, som predložil 129 pozmeňujúcich návrhov k tomu legislatívnemu textu, čo upravuje a určuje tri veci. Poprvé, že si veľmi cením ten legislatívny návrh a po druhé, že myslím, že parlament e, to e, musí zmeniť e, pozmeňujúcim návrhmi, aby to vylepšil. Tie pozmeňujúce návrhy sa týkajú štyroch oblastí. Prvá z nich je najzložitejšia a odvoláva sa na to, aby sa nezlučovalo Europol a ICEPOL a CEPOL. Eh, pretože ja, ja si, eh, ako si správne pamätám, eh, to nie je tam súľad ich funkcií, preto tieto postupy majú zabraniť ich zlučeniu. A mm, druhá časť sa týka veci, ktorá súvisí s životnosťou životaschopnosťou Europolu, pretože tento parlament mu dodáva e, životaschopnosť, e, pretože chcem pripomenúť, že žiadna policia v demokratickom štáte e, nemôže byť bez potrebnej kontroly zo strany parlamentu, ktorá je potrebná pre transparentnosť, aj pre právnu istotu, aj pre účinnosť e, aj pre e, zabezpečenie policajnej práce a um, preto um, e, ďalšie snahy sú smerované k tomu, aby sa tu zriadila bunka alebo útvar, ktorý by kontroloval policajnú prácu a ktorý by bol zriadený z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov. Tretie úsilie sa týka zabezpečenia silného systému ochrany údajov. Už dlhý čas hovoríme o tom, že v ehm, Europolu ehm, chýbal jeden silný pilier a to je ehm, silná ochrana údajov, ktorá sa má zlepšiť prostredníctvom fungovania európskeho dohľadu, európskeho dozorcu, ktorý má byť nezávislý. A preto ja chcem prostredníctvom mojich pozemcích návrhov zlepšiť riadenie Riadenie, ktoré má Europol, je dobré a to, ktoré navrhuje komisia, podľa mňa je dobré, ale trošku menej e, dobré ako to, čo bolo predtým, takže mm, v tomto zmysle orientuje svoje pozmeňujúce návrhy. E, nie, ja nesúhlasím so zločením Cepola a Europol. E, tie e, stanoviská, ktoré viackrát vyjadrili politické skupiny, ktoré sú prítomné v tejto snemovni, ústne komunikácie v parlamente, aj písomné komunikácie predsedov správnej rady Cepola Europol, aj stanoviska riaditeľov CEPOLu aj Europolu ktoré tu e, boli e, vyjadrané v parlamente v výbore pre slobody a väčšinový názor členských štátov, ktorý bol vyjadrený presne e, na rade JAI v júni tieto všetky sú proti zlúčeniu Cepolu a Europolu a takisto aj môj názor je taký a preto som ako spravodajca vypracoval súbor pozmeňujúcich návrhov, aby sa vymazalo to všetko, čo tam e, sa odvoláva na CEPOL a vytvorenie a e, rozhodnutie z 2007 lomena 68 ďaj. E, po druhé, hovorím o vytvorenie útvoru parlamentnej kontroly voči CEPOLu a Europolu zo strany Národného Európskeho parlamentu, aby sa uplatňovala mm, ustanovenie e, v Lisabonskej e, zmluve, e, ktoré má zaručiť, že tieto orgány majú byť predmetom kontroly demokraticky zvolených zástupcov v Európskej únii. Mechanizmus kontrolu činnosti Europolu zo strany Európskeho parlamentu aj národných parlamentov Navrhujem, aby sa eh, realizoval prostredníctvom eh, eh, útvaru parlamentnej kontroly, ktorá by mala specializovanú malú štruktúru, ktorú vytvorí mm, gestorský výbor, teda náš výbor, a spolu s zástupcom z výboru pre vnútro z každého členského štátu. Táto kontrola sa vždy bude vykonávať v sídle Európskeho parlamentu a jeho zasadnutia e, bude e, zvolávať e, predseda gestorského výboru Európskeho parlamentu a bude im spolu predsedať predseda výboru a jeden zástupca jeden zástupca členského štátu, ktorý práve robí predsedníctvo únie. Pred týmto kontrolným útvarom v parlamente sa budú prezentovať a debatovať. Zdôrazňujem, prezentovať a debatovať. A to e, aktuálna správa o činnosti e, Europolu a e, ročný a viacročný program práce a dohľad nad Europolom o ochrane údajov o práci dohľadu nad Europolom a správa hodnotenia, ktorá ktorú vykonáva komisia každých 5 rokov, aby by sa určilo, aká je účinnosť e, a efektívnosť Europolu. Okrem toho, e, táto istá struktúra e, bude môcť vyzvať zvoleného kandidáta, aby bol riaditeľom Europolu, aby si vypočula jeho zámery, aby dohľadala nad výkonom jeho povinnosti. Tiež pred e, týmto e, útvarom bude vystupovať e, predseda dozornej rady a tiež Európsky parlament aj národné parlamenty dostanú informácie o hodnotení hrozieb a strategické analýzy a všeobecné analýzy o rozhodnutiach v súvislosti s cieľmi Europolom a hodnotenie úloh, plnenia úloh, ktorým bol Europol poverený. Ale a toto všetko e, predpokladá, že Európsky parlament bude vykonať svoju funkciu ako rozpočtový orgán a e, bude príjmať e, tu na informácie o rozpočtovom riadení a plnení a tiež schvaľujeme e, výkon e, rozpočtu zo strany výkonného riaditeľa E, my e, chápeme, e, že Spojené kráľovstvo už nechce mať sídlo Cepolu v Branskile, pretože to veľmi dobre vieme, že sú štyri štáty, ktoré vyjadrili svoj záujem prijať nové sídlo Cepolu. A to je Maďarsko, Grécko, Taliansko a Španielsko. Keďže je to vec všeobecnej povahy, mám eh, k tomu stanovisko aj veľmi subjektívne, ale predovšetkým veľmi objektívne a keďže toto stanovisko je známe, nebudem ho opakovať. Posilnenie systému ochrany údajov. Aby sme posilnili systém ochrany údajov, eh, som si eh, prestudoval návrhy, ktoré mi predložil pán Hastin, Peter Hastin, to je európsky dozorca. A medzi tými najdôležitejšími návrhmi, ktoré som dostal, sú nasledovné. Chcel som skonsolidovať e, účel e, národných e, útvarov, čo sú styčné orgány medzi Europolom a členskými štátmi. Hoci Europol by mohol priamo spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov, vždy predtým bude musieť informovať národné orgány, ktoré sú súčasťou štruktúry agentúry a vrátanie povinnosti, že mm, členský štát, e, ktorý je držiteľ tých údajov, a ktoré boli e, predložené do Europolu, bude e, musieť si nechať skladiť prenos týchto údajov do tretich štátov a medzinárodných organizácií. Okrem toho, tento súhlas nemusí byť, nesmie byť predpokladaný, ale musí to byť výslovne udelený súhlas. Okrem toho eh, budú mať možnosť spracovať eh, osobné údaje, ktoré pochádzajú z eh, súkromných zdrojov a za týmto účelom budú môcť príjmať tieto údaje priamo, ak národná legislatíva, ktorá platí pre ten súkromný subjekt, umožňuje prenos takýchto údajov policajným orgánom. V takomto prípade Europol um, mm, posunie uh, hneď uh, takéto údaje v týchto prípadoch uh, národným orgánom, o ktoré sa jedná. Čo sa týka riadenia, uh, tento návrh legislatívy zlepšuje riadenie Europolu, uh, ktorý posilňuje jeho účinnosť a realizuje postupy, hlavne ktoré sa týkajú správnej rady a výkonného riaditeľa vzhľadom na účinnosť a operatívnu efektivnosť, ktorá sa ukázala v rokoch skúsenosti. Eh, členovia správnej rady, ktorí zastupujú členské štáty, budú naďalej eh, tí eh, policajní velitelia jednotlivých členských štátov vzhľadom na ich skúsenosti a prácu v policajných orgánoch a ich vedomosti v policajnej spolupráce zároveň zachováme možnosť, že e, zástupca členského štátu e, bude e, konať ako zástupca v neprítomnosti ich styčného dôstojníka. Budú príjmať každý rok pracovný program okrem viacročného programu Europolu aj finančné normy, ktoré platia pre Europol budú zodpovední za menovanie výkonného riaditeľa e, z zoznamu prinajmenšie troch kandidátov, ktorý navrhne výbor, ktorý je zložený z e, zástupcu e, z správnej rady a z s ďalšími dvoma členmi tejto rady a budú prijímať svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou, okrem otázok, ktoré Eh, budú eh, dávať eh, tomuto výboru väčšiu operatívnosť, aby sa zabezpečilo dobré bežné fungovanie Europolu. Výkonný riaditeľ je jeho právny a administratívny zástupca a e, je nezávislý pri výkone e, svojich funkcií a zaručuje, že Europol bude e, plniť svoje výkonnosti v súlade s týmto nariadením, ako napríklad bude vypracovať dokumenty pre rozpočet a plánovanie a dokumenty o plnení pracovného programu ročného aj viacročných pracovných programov Europolu, ako aj dokumenty plánovania. Aby sa zrealizoval môj návrh, aby sa um, posilnila transparentnosť som už uh, vykonal 20 uh, uh, stretnutí, kde ja chcem zvrazniť stretnutie o riadení um, policajnej kontroly voči Europolu. Následovné sú plánované schôdzky s tieňovými spravdajcami 3. septembra rozšírenie lehoty na predkladanie pozmeňujúcich návrhov až do 19. septembra. To e, bude v slode s tým, že som navrhol tento e, kompromis, e, aby kolegovia mohli na tom pracovať a predložiť pozmeňujúce návrhy, ktorí obohatia legislatívny návrh. Zvezme do úvahy tie pozmeňujúce návrhy z 17. oktobra a v súvislosti s tým 4. E, alebo 5. novembra e, predpokladám hlasovanie vo výbore. Chcel by som na záver povedať, že keďže e, je to vec všeobecnej povahy, som k dispozícii všetkým kolegom a to znamená, že kedykoľvek bez ohľadu na čas som vám k dispozícii a spoločne si, e, čím skôr si dohodneme schôdzku, tým lepšie. A zároveň vám chcem poďakovať, pán Holcer, chcem sa vám poďakovať už vopred za pozmeňujúce návrhy, ktoré mi isto predložíte. Tiež sa chcem poďakovať pánovi Alfanovi a Tavaresovi a Timothy Kirchhoffovi, ktorého tu nevidím nakoniec pani Ernst, ktorá e, vždy e, sa zobrala touto otázkou zblízka a vždy sa zúčastňovala na rozprave o parlamentnej kontrole. Všetkým vám sa chcem poďakovať e, za vašu spoluprácu a nechcem vynechať jednu osobu, ktorá zastupuje Európsku komisiu, Viktore Damiči, veľa už dlhý čas pracuje v oblasti Europolu a pracuje dobre Ďakujem za vašu spoluprácu. To je všetko, pán predseda. Teraz e, si e, vypočujem vyjadrenia mojich kolegov. Ďakujem, pán Diatemera, za prezentáciu vašej správy a stanoviska, ktoré sú zohľadené v e, tomto prednese, ktoré sme si vypočuli a teraz vystúpia poslanci, ktorí požiadali o slovo najprv. Takže najprv dáme priestor komisii a predsedníctvu. Nech sa páči. Pani Matie, ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. Odviedol úžasnú prácu na tomto návrhu komisie. Sme mu naozaj vďační, pretože spravodajca je skutočným expertom na otázky súvisiace s Europolom, ale aj na otázky ktoré sa týkajú policie v EÚ. On sa tomu venuje dlhé roky a je uznávaným odborníkom na našom výbore, ale aj na pôde ostatných inštitúcií, rady a komisie. A Augustín naozaj spravil veľa pri tomto návrhu. Počuli sme to teraz. Ešte raz teda veľká vďaka. Tento návrh, vážení kolegovia, je naozaj komplexný, ide o veľkú agentúru. Nám na tejto agentúre veľmi záleží, pretože mm, úzko spolupracujeme s jej riaditeľom, ale neplatí to iba pre náš výbor, Platí to aj pre výbor Krim, ktorý sme vytvorili. Tento výbor Krim taktiež intenzívne s Europolom spolupracuje, takže sa chcem poďakovať e, pracovníkom aj riaditeľovi Europolu. E, drahý Augustín, tvoje návrhy na zlepšenie správy tejto agentúry, aby výkonný riaditeľ bol úplne nezávislý, tak pri e, spravovaní fungovania, ako aj pri e, prácou s rozpočtom a prácou na dokumentoch. E, to je určite dôležité. Potom parlamentná kontrola, ktorú navrhuješ, to je zásadný bod. My sme to už viackrát spomenuli pri príležitosti rôznych rozpráv, aby boli do toho zapojení európsky poslanci ako aj národní e, poslanci. To je niečo nové a dôležité. Potom rozšíriť ochranu údajov a e, presun údajov iba e, pri explicitnom a nie iba pri implicitnom vyžiadaní a taktiež eh, som sa pozrela na to, čomu sme sa venovali v posledných mesiacoch, teda konkrétne eh, spojenie Europolu a eh, CEPOLu, tak ako to navrhuje komisia. Ty máš na to dosť jednoznačný názor, ale ja sa s ním plne stotožňujem, teda aby sme nesúhlasili s touto fúziou je to jasné, musíme eh, zabezpečiť, aby sa Europol naďalej venoval tej práci, ktorú vykonával doteraz a nevenoval sa odbornej príprave. Nám samozrejme na eh, odbornej príprave veľmi záleží, ale eh, treba zaručiť udržateľnosť takejto odbornej prípravy v EÚ a preto spojenie Europolu a CEPOLu by ohrozilo túto udržateľnosť odbornej prípravy policie v Európe. Čiže treba e, nechať tieto dve agentúry oddelené. Iba to zaručí udržateľnosť tejto odbornej prípravy policie. Ďakujem ešte raz teda za tvoj návrh. E, máš našu podporu. Blahoželám e, za to, čo si nám dnes ráno predložil. Thank you very much. Uh, Ďakujem za slovo. Teraz pán Josef Weidenholzer. Ďakujem pekne. Ja sa chcem tiež srdečne poďakovať spravodajcovi za e, komplexný prehľad e, tejto problematiky. Chcem sa mu poďakovať aj za doterajšiu činnosť tá svedčí o tom, že je to v dobrých rukách. Ja myslím, že ten harmonogram je ešte stále ambiciózny, teda aby to 4. novembra už bolo predmetom hlasovania. Principiálne sa mi to páči, ale mám pocit, že ešte stále e, je problém s tým navrhovaným spojením Europolu a Cepolu. To by mohlo byť prekážko, ak sa to rýchlo nevyjasní. Ja by som naozaj chcela, aby sme čo najskôr o tom e, e, rozhodli, pretože inak ten ambiciazný harmonogram asi nebude realistický. Takže nejde ani tak o obsah, ako skôr o túto konkrétnu otázku fúzie. Nebudem zachádzať do podrobnosti, ale hovorilo sa o parlamentnej kontrole, to je dobré. Všetko, čo by sa tu dalo zlepšiť, aj zapojenie národných parlamentov, to je veľmi e, dôležitý bod. Taktiež je dôležité, aby sa hovorilo s ochrancom osobných údajov EÚ. To je dôležitý predpoklad aj na to, aby sa Europol bral vážne a preto vnímam pozitívne aj pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Potom zlepšenie správy, zvýšenie účinnosti, efektívnosti, to je taktiež potrebné, aby boli zástupcovia v správnej rade, to sa mi tiež páči. Možno bod, kde mám trošku odlišný názor, ale myslím, že by sme si to mohli ešte podrobnejšie prebrať. Prečo chce spravodajca vy, vyňať výkonný výbor, to mi nie je úplne jasné, ale ako som už povedal, môžeme o tom ešte diskutovať. Inak si myslím, že je to uh, že sa to uberia správnym smerom. A bolo by dobré, keby sme ešte v tomto volebnom období to dotiahli do konca. Ale zopakujem to, čo som už povedal. Zásadnou otázkou je e, to spojenie Europolu a Cepolu. To treba objasniť čo najrychlejšie. Ďakujem. Thank you, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán Kirkop. Ďakujem za slovo prvom rade mi dovolte povedať, že viem, že v tomto výbore sme mali ozaj veľký prospech z toho, ako nás Europol informoval a informuje o práci, ktorú vykonáva. Obdivujem Roba Wainwrighta, súčasného riaditeľa Europolu a veľmi si vážim aj úlohu, ktorú Europol zohráva. A nakoniec za posledných pár rokov sme žili vo svete, kde podmienky sú oveľa náladne, nákladnejšie pre, a náročnejšie pre organizácie ako Europol pri presadzovaní práva. A venujeme sa témam, ktoré sú našim spoločným záujmom. A myslím si, že dosť dôležité pre nás, aby sme mali ten správny náhľad. V tom zmysle, aby Europol mohol efektívnejšie fungovať. Vážim si aj to, čo vyjadril spravodajca ohľadne možného zlúčenia Cepolu a Europolu. Naša politická skupina by to taktiež nepodporila. Nede len o otázku šetrenia prostriedkami, ako naznačuje komisie, komisia, ale v skutočnosti si myslím, že by to viedlo ku zmetku. Pretože vlastne individuálne každá táto zložka má iný účel. Čiže nie sme za zlúčenie. Ale ten návrh, aby sa e, zabezpečil zretelnejší mechanizmus, napríklad pri výmene údajov medzi Europolom a súkromným sektorom, to je pre nás dosť dôležité aj vo svetle tej ostatnej práce, ktorá sa týka v súvislosti s otázkami ochrany údajov. Myslím si taktiež, že tu je ešte ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať. A to je otázka povinného zdieľania informácií. Dosť sme dosiahli v otázke dobrovoľného prístupu k týmto otázkam, aj v súvislosti s tým, že niektoré policajné orgány reagujú dobre. Ale povinné zdieľanie informácií by viedlo možno k tomu, že ľudia by museli sa venovať skôr kvantite než kvalite vymienianých informácií a niekedy si myslím, že teda asi by bolo lepšie to usporiadať tak, aby sme ľudí netlačili do takých povinných výmen. Ďalej. Príspevky k analytickej práci Europolu. Myslím, že tu sa urobil značne kus práce a v tomto zmysle aj e, výmena a presun dát opäť zavedenie určitej povinnosti ma znepokojuje. Prístup na báze vlastnej iniciatívy je podľa mňa lepší. A, a o chvíľku skončím. Ak dovolíte ešte niečo. Určite by som podporil otázku alokácií financovania pre Europol, že by to bolo primerané úlohám, ktoré má vykonať. Napríklad sú tu tlaky na základe dôvod PNR, aj SWIFT a tak ďalej. To všetko znamená pre Europol oveľa e, väčšiu pracovnú záťaž. Nehovorím o rozšírení právomoci, veľmi pozorne by sme mali práve skúmať, aké má už v súčasnosti Europol právomoci, ale určite podporujem e, väčší stupeň demokratického dohľadu nad tým, ako sa realizuje správna prax a tak ďalej. Ale nemyslím si, že e, nejaké veľké štruktúry vo výboroch a čoraz väčšie zasahovanie parlamentu do praktickej práce Europolu, nemyslím si, že to môže byť vždy na prospech. Ale vážim si pripomienky spravodajcu a v plnej miere podporujem to, čo chce dosiahnuť. A myslím si, že práve Ide o to, aby Europol bol lepšie vyzbrojený na to, aby sa mohol vysporiadať s výzvami 21. storočia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Tavareš. Ďakujem za slovo, pani predsednička. A ďakujem nášmu milému kolegovi Diasovi Demerovi, ktorý je mojim veľmi dobrým priateľom. V prvom rade mu chcem poďakovať za výbornú prácu, ktorú vykonal ohľadne témy Europolu, pretože legislatívne dokumenty EÚ a aj Lisabonská zmluva vlastne hovoria o tom, ako má Európska únia fungovať. Takže má to byť kvalitný proces prispôsobovania e, v celej šírke tém nad ktorou máme parlamentný dohľad. Sú tu štyri oblasti, na ktoré ste poukázali ako na dôležité. Jednak je to aspekt zlúčenia CEPOLu a Europolu. To je téma, ktorá sa tu objavila už niekoľkokrát a politické skupiny vo, všo, vo všeobecnosti podporujú váš prístup. Teda školenie a odborná príprava policajtov, to sú úlohy ktoré e, sú jedna vec a aspekt e, zhromažďa informácií o trestnej činnosti a riešenie tých príslušných otázok, to je iná téma. Takže mali by byť osobitne oddelené tieto dve organizácie, CEPOL a Europol. A pokiaľ ide o to, kde sa nachádza CEPOL, je tu viacero krajín, ktoré prijavili záujem myslím, že by sme tu nemali E, dopustiť, aby sa uplatňovali subjektívne kritériá. Kritériá by mali byť objektívne a mali by sme sa práve zamerať na, na hodnotenia súvisiace s ľudskými právami, na oddelenie, na oddelenie právomocí od iných aktivít. V niektorých krajinách sa spomínalo, že by toto mohol byť problém. Takže treba vybrať takú krajinu, ktorá, ak to môžem tak povedať, sa dobre správa z hľadiska ľudských práv. Po druhé, demokratický dohľad nad činnosťou Europolu. Už pri prvých rozprávach na túto tému bolo povedané, že toto bude určite jedna z kľúčových požiadaviek z hľadiska našej politickej skupiny. Niektoré organizácie môžu prevziať až temer funkciu, ktorá vyzerá ako, alebo pripomína funkcie štátu. A dôležité je, aby v takých prípadoch ten parlamentný dohľad existoval. Isté aj dohľad nad prácou Europolu je zaujímavá činnosť a to, že by sme zakomponovali do, tej, do činnosti dohľadu aj E, predstaviteľov národných parlamentov je zaujímavá myšlienka, že by sme tu vlastne e, v tejto činnosti e, spojili aktivity národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Poslanci národných parlamentov majú žiaľ pozíciu takej fragmentovanej činnosti. Nie je tam súčinnosť s ostatnými parlamentmi členských štátov. máme na mysli, že tu treba garantovať fakt, že údaje budú dôveryhodné, teda tie údaje, ktoré pochádzajú z Europolu. To sa týka aj SWIFTu alebo PNR a iných ďalších otázok, ktoré sa pertraktujú v rámci Európskeho parlamentu. Dôležité je, aby nám Europol poskytol všetky potrebné informácie a ak eh, by aj neboli teda ak by neboli celkom korektné a presné tie informácie, tak by sme sa mohli dostať eh, na mm, zlú, na zlé smerovanie z hľadiska našich stanovisk. Preto treba zaistiť, aby sme boli vo svojom prístupe dostatočne rozumní a určite s tým budete súhlasiť. Rád by som poprosil teda mám otázku. Čo plánujete, pokiaľ ide o, tú, o ten útvar pre parlamentný dohľad, pokiaľ ide o tie získavané údaje, aby boli dôryhodné a správne. Nakoniec sme predložili aj viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú parlamentného dohľadu, predovšetkým v súvislosti s menovaním a výberom ľudí, ktorí majú pôsobiť v Európe. Ale to tiež súvisí e, s tou dôveryhodnosťou údajov aby tie údaje rešpektovali základné ľudské práva, aby sa zaistilo, že aj príslušné parlamentné orgány zohrávajú svoju dôležitú úlohu a nielen konzultačnú. Z hľadiska ochrany údajov súhlasím s vašim všeobecným prístupom a pre nás je teda tiež dôležité, a veríme, že to bude vlastne aj zapracované do viacerých pozmeňujúcich návrhov, informácie, ktoré sa získajú nezákonne, sa nedajú ďalej posielať. Nakoniec poznáme známy e, prístup e, teraz v rámci škandálu s programom PRISM. Až do nedávna sme vlastne o programe PRISM ani nevedeli a mnoho údajov sa nás zozbieralo a došlo aj k prenosu týchto údajov bez našich vedomostí. Takže ak sa informácie budú získavať nezákonne, ich použitie aj prenos niekam inám, či do USA alebo aj v rámci EÚ, e, je dôležité, aby sa pri prenose takýchto a pri zbere takýchto dát rešpektovali zákony. Ďakujeme za toho ducha spolupráce, ktorý ste priniesli do našej skupiny a ak budeme mať ešte mm, e, nejaké pozmeňujúce návrhy, predložíme ich včas. Ďakujeme. Slovo má pani Ernst. Äh, Ďakujem pekne. Najprv chcem sa uh, e, zablaželať e, uh, za všetko dobré spravodajcovi. Myslím si, že on tam um, prebral tie dôležité body, ktoré mám na srdci a ja si myslím, že je dôležité, aby tu odborník sedel a bol uh, zodpovedný za túto správu a nie ideológ, pretože poznáme, aké je citlivá otázka Europolu a uh, tiež um, si vážime, uh, že uh, úlohou spravodajcov bola zverená vám. K tým bodom o Cepole viete, že vás uh, tu e, veľmi podporujeme a e, vidíme tu e, možné finančné úspory pri zlúčení práve naopak by to boli väčšie náklady, keby to zlúčili, museli by novú štruktúru zriadiť a nevieme, že či by bolo možné ich umiestniť v existujúcich priestoroch a tiež sa tu otvára otázka že policajné e, vzdelávanie je viac ako Europol, to vieme dobre. A e, to je jasné a tiež e, preto je potrebné, aby sme bez hľadu na to vás podporili. My aspoň podporujeme. Druhá vec je, že výbor parlamentnej kontroly, kontrolný útvar a kontrolné gremium, tu sme vo, s vami súhlasíme a Určite e, pri e, zriadení e, tohto gremia sa budeme tým zaoberať, ale čo znamená parlamentná kontrola? Parlamentná kontrola znamená, že ja dostanem dokumenty na stôl, ktoré naozaj potrebujem. Parlamentná kontrola znamená, že nie, že tu niekto sedí z Europolu a povie nám niečo o Swifte a nikto nevie, čo sa tým naozaj myslí. A to e, nás veľmi rozrušilo a boli sme tu všetci v miestnosti a pýtali sme sa, čo sa tým vlastne deje, čo sa nám tu hovorí. Nechceme mať politiku černej schránky, ale chceme naozaj mať e, veci otvorene na stole. A e, jedna vec je, že to je parlamentný e, výbor alebo komisia ako v Nemecku a um, to je v rozsahu výboru a musíme sa rozhodnúť, že aká bude správna metóda. A to by som rada zohľadnila aj e, to, čo robíme e, v Nemecku. E, tretí bod, silný program dátovej ochrany, aj tu nás súhlasíme, ako viete, my všetci sa na to orientujeme ako súpy, aby čo najviac osobných údajov sa tu odrazilo a to rokovanie, ktoré prebráme v súvislosti s svernicou v parlamente, to tiež ovplyvnilo. Musíme tiež mať na zreteli, aby sme mali také naredenie o Europole, ktoré je priepustné a ktoré umožní zmeny, e, ktoré budú vyplývať z predpisov o ochrane údajov a e, budem môcť e, to takto upraviť a zohľadniť. Takže s týmto súhlasím a je dobré, že ste veľa prebrali od pána Hastingsa. A to je v poriadku, napriek tomu budeme musieť ešte veľa diskutovať a k tým koeficientom e, sa na vás e, obratím, že kto to má vedieť e, lepšie ako práve vy. Myslím si, že dôležité robiť túto správu, tak ako ja tu s vami súhlasím. Tiež, čo sa týka časovej záťaže, je to jedna z najdôležitejších správ, ktorú máme v Libe v tomto volebnom období. Ehm, polovica septembra je príliš krátka ehm, lehota, ale ak to bude ehm, nutné, tak sa budeme snažiť eh, čo najviac do toho vložiť, aby sme s tým pokračili. Myslím, že eh, sa oberáme dobrým smerom a môžeme eh, sa tu pohnúť tak, ako je v tejto oblasti nutné. Je tu dosť veľa pripomienok, ako vidíme, ale budete mať určite príležitosť sa ešte vyjadriť. Pani Lisbeck a potom pán Klejs. A potom ešte dáme slovo komisii a rade. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne ja hovorím v mene pani Alfano, ktorá žiaľ je chora, preto nemôže byť prítomná. Samozrejme, využije príležitosť diskutovať s kolegom Augustínom v nadchádzajúcich týždňoch. <clears throat> teda v jej mene, ako aj v mojom mene, chcem zdôrazniť e, vynikajúcu prácu aj všetky detaily, za ktoré vďačíme kolegovi Diaz de Mera. No a ešte chcem povedať, že samozrejme ochrana údajov je aklivou otázkou, ale je to relatívne nové. A pritom nášmu výboru na tejto ochrane údajov <clears throat> obzvlášť záleží. Nebudeme pripomínať e, tie e, epické diskusie spred pred pár rokov v prípade SWIFTu a tak ďalej. No ale e, spravodajca sa správne snaží o rovnováhu medzi ochranou slobod a, a bojom preti, proti zločinu. <clears throat> A tu ho môžeme podporiť. Potom parlamentná kontrola. Nebudem sa k tomu vrácať, teda že <clears throat> súhlasíme ako skupina. Možno, že mm, menšia nezhoda, alebo minimálne si kladieme otázky v prípade toho spojenia Europolu a Cepolu. Takže sa tomu budeme ešte asi musieť venovať a, a pokúsiť sa to vyriešiť. Takže toľko v stručnosti. Ešte raz zopakujem, že som vystupovala v mene Sony Alfano, ale ešte <clears throat> sa chcem poďakovať e, e, prítomným španielským policajtom, ale samozrejme aj ostatným policajtom, pretože ja bývam v pohraničí a viem, že je to mimoriadne dôležité. <clears throat> A teší ma aj ten harmonogram kolegu spravodajcu a vieme, že on je vždy uh, otvorený dialogu a záleží mu na konkrétnom budovaní EÚ. Ďakujem pekne, pán Klejs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stručne. Chcem povedať, že zatiaľ nie som presvedčený o potrebe spojiť Europol a CEPOL. Mám voči tomu naozaj vážne výhrady. Myslím, že je to aj názor väčšiny. Ja nie som presvedčený tými operatívnymi argumentami ani uh, argumentami úspor. Ja by som mohol naozaj uviezť viacero príkladov, kedy by sa dalo ušetriť eh, v rámci rozpočtu EÚ a nemyslím si, že tu je vlastne najlepšie miesto na šetrenie. Treba nechať e, CEPOL a Europol oddelený. Ale jedna otázka na spravodajcu, ak dovolíte. Pán Diaz de Mera, určite viete, že <clears throat> e, Europol má uzavrieť dohodu o operatívnej spolupráci <clears throat> s, tretiny, s tretimi krajinami. Ja vypracovávam aj správu na túto tému, ale musím povedať, že ešte stále sú výhrady v niektorých skupinách, u niektorých tieňových spravodajcov, ale, ako, ale aj e, právny odbor parlamentu má výhrady, e, aký štatút by malo takéto rokovanie mať, e, k akému výsledku by malo dospieť. <clears throat> teda konkrétne pri tej smernici o Europole. Nevieme presne, ako dopadnú naše rokovania s tretími štátmi a pritom ešte stále sa rokuje o novej smernici a ak by sme sa aj na niečom dohodli, tak by to bolo ešte v rámci e, pôvodného systému Europola. Preto moja otázka na spravodajcu Pýtam sa, či Europol môže začať viesť takéto vyjednávania. <clears throat> Alebo by sme mali počkať, pokiaľ bude nová smernica o Europole. Ďakujem. Dostane slovo komisia, ale predtým ešte ja pár slov. Ceníme si eh, tú jednoznačnú ochranu údajov, <clears throat> tak ako vyplynulo z dnešnej diskusie, ale mala som ten pocit už aj po predchádzajúcich vypočutiach e, myšlienka spojenia Europolu a CEPOLu. Zdá sa, že to zatiaľ nie je veľmi e, presvedčivé a preto <clears throat> e, to ani nie je spomenuté v správe. Možno, že by sme potom potrebovali samostatný návrh komisie od CEPOLu to by bol taký ďalší krok. Dúfame, že to nebude trvať veľmi dlho. Uvítali by sme to. aby sme sa mohli posunúť vpred aj pri Europole. Je tu pani Amiči za komisiu, ak sa nemýlim, a chcela by sa vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička prvom rade chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa <clears throat> obzvlášť poďakovala spravodajcovi Diaz Demera, pretože komisii dal príležitosť zúčastniť sa na mnohých eh, schôdzkach, ktoré on zorganizoval s tieňovými spravodajcami a ostatnými eh, zástupcami Europolu, bolo to nielen veľmi užitočné pre komisiu, ale naozaj mm, bolo to pre nás akési e, privilegium. Ak dovolíte niekoľko pripomienok z mojej strany k <clears throat> doterajších e, diskusiách. Možno začnem tými štyrmi e, časťami správy spravodajcu, teda štyri skupiny pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov skôr, ktoré už spomenul v prezentácii a, a nadviazali na to aj e, viacerí rečníci. Poprvé, otázka <clears throat> spojenia Europolu a Cepolu. Už e, sa o tom intenzívne diskutuje a komisia to všetko zblízka sleduje. Ja chcem zdôrazniť, že komisárka Malmström využila príležitosť e, vysvetliť e, dôvody takéhoto spojenia Europolu a Cepolu. 24. februára tohto roku po prvýkrát a po druhýkrát pri schválení legislatívneho balíka, konkrétne 27. marca. Spravodajca taktiež správne poznamenal, že ministri pre spravodlivosť a vnútr sa už k tomuto mohli vyjadriť 7. júna. Takže ja sa už podrobnejšie nevyjadrím k tomu, ako to dopadlo. Ako viete, otázka parlamentnej kontroly a hlavne zapojenie národných parlamentov to je dôležité aj pre komisiu. Takže sme radi, že sa tomu venuje nemalá pozornosť. Komisia sa chcela zamyslieť nad obsahom takejto parlamentnej kontroly a nemyslím, ne, nepovažovali sme za vhodné predpísať e, spôsob, ako by konkrétne mala vyzerať takáto medziparlamentná koordinácia. Takže berieme na vedomie návrh spravodajcu, teda aby e, vznikla akási bunka pre takúto medziparlamentnú kontrolu. Potom ochrana údajov. Komisia povedala už v úvode pri prezentácii svojho návrhu, že posilnenie ochrany údajov je e, jedným z, hlavným, z hlavných cieľov tejto revízie. No a s tým súvisí aj to, že spravodajca považuje za dôležité zásadu majiteľa údajov potom e, tí, ktorí poskytujú údaje, členské štáty alebo tretie štáty, najčastejšie sú to členské štáty, potom to, že musí byť vy, e, poskytnutý explicitný súhlas so zverejnením alebo ďalším postúpením takýchto údajov zo strany majiteľa. Potom sa nám páči to otvorenie, ktoré naznačil spravodajca, teda, že by Europol mohol získavať údaje od súkromných strán. Tento návrh sa navrhuje s cieľom posilniť schopnosti a možnosti Europolu ako lepšie e, sa dopracovať k spravodajským informáciám a využívať ich. Teraz otázka správy Europolu. Komisia už e, mala príležitosť vysvetliť, že správa, ktorá sa navrhuje v nariadení, sa inšpiruje závermi Rady parlamentu a komisie z júla 2012. Išlo o tzv. spoločný návrh vo vzťahu s regulačnými agentúrami. Preto aj tá podoba tej správnej rady úlohy riaditeľa alebo postup na vymenovanie výkonného riaditeľa. To všetko vyplýva z toho eh, modela, modelu, ktorý vyplynul z medziinstitucionálnej práci, ktorá bola uskutočnená v rámci toho spoločného prístupu. Ešte by som chcela doplniť to, že aj konkrétne podmienky vyplývajú z konkrétnej praxe v iných eh, oblastiach. Potom jeden špecifický aspekt. Jeden z poslancov rozmýšľal, prečo sa má vylúčiť alebo zahrnúť výkonná rada. To by bola, bolo menšie grémium e, správnej rady. My to navrhujeme iba ako možnosť, nie je to nič povinné, a navrhujeme to preto, že na základe súčasnej praxe a odporúčaní vyplývajúcich zo spoločného prístupu sa dá skonštatovať, že väčšina administratívnych a finančných otázok súvisiacich s agentúrou je niečo, čo môže prebrať e, táto výkonná rada, takže akési menšie grémium. A to by umožnilo, aby sa správna rada zamerala na operatívne a strategické otázky. Taktiež pán Kirkop sa vyjadril k povinnému zdieľaniu informácií. K tomu ešte na záver pár, pár slov, ak dovolíte. Komisia si myslí, že to, čo je v návrhu nariadenia, má len objasniť povinnosť, ktorá už existuje v súčasnom e, legislatívnom rámci. No a vďaka tomuto upresneniu by sa mala taktiež uľahčiť úloha e, členských štátov ako poskytovateľov e, vlastne väčšiny údajov určených Europolu. Hovorí sa tu o to, e, čo by malo byť prioritou. Napríklad boj proti zločinu. Takže ide skôr o to pomôcť členským štátom zacieliť svoje úsilie na prioritné oblasti a teda nezameriavať sa iba na e, zhromažďovanie čo najväčšieho počtu údajov s cieľom splniť si nejakú povinnosť. Potom otázka kvality a množstva na druhej strane. Europol sa neustále snaží poskytovať členským štátom tie ukazovatele, vďaka ktorým sa členským štátom podarí zvyšovať kvalitu údajov. Ja dúfam, že nehovorím príliš dlho a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne pani Poliakajte za predsedníctvo rady. Chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chceme poďakovať e, spravodajcovi za prácu. Tešíme sa na spoluprácu. Ako všetci vieme, toto je najdôležitejší lisabonský spis od Lisabonskej zmluvy, ktorý sa týka vnútornej bezpečnosti. 7. júna, ako sa už spomenulo, spomenulo e, väčšina na rade schválila návrh komisie spojiť Europol s CEPOLom a experti E, sa však e, zatiaľ na tento aspekt nepozerajú v rámci svojej analýzy. E, my máme naplánovaných viacero celodenných schôdzí konkrétne na túto tému a budeme sa čo najviac zameriavať na tento návrh a nebude to iba na expertnej úrovni, ale ak to bude potrebné, pôjde to aj na vyššiu úroveň, aby to napredovalo čo najrýchlejšie. Takže vedzte, pani predsednička, že budeme spolupracovať. Tešíme sa na rýchle napredovanie. Ďakujem pekne a teraz ešte pán spravodajca Diaz Demera. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem Kinga. Ďakujem všetkým kolegom za to, že prispeli k obohateniu tejto prvej debaty. Ďakujem e, Veronik, e, ktorá je e, hovorkyňa EPP za vyjasnenie tvojho stanoviska, za tvoju podporu a za opakované odmietnutie a jednoznačné odmietnutie otázky zlúčenia. A ďakujem aj za to, že súhlasí s mojimi kritériami, čo sa týka riadenia parlamentnej kontroly a ochrany údajov. K tomu, čo povedal pán Weidenholzer. Ďakujem pekne, ctený kolega, za tvoje pripomienky. Je isté, že spôsobuje obavy, že neexistuje rýchlo rozhodnutie k e, otázke zlučenia, ale ja som pokojný v tejto veci, pretože e, vietor fúka správnym smerom a väčšina v rade nechce zlučenie, väčšina v parlamente nechce zlučenie. Pani Malstrom sa zasadzuje e, o to, aby ďalej hovorila o zlučení, ale myslím, že budem mať príležitosť ju presvedčiť, že treba sa toho zrieknúť pretože na druhej strane je to naliehavé a potrebné, aby sme eh, čím skôr eh, sa zobrali eh, otázkou naredenia SEPOL, SEPOLu samostatného. Hovoríš, že súhlasíš s parlamentnou kontrolou a s našimi stretnutiami s pánom Hastiksom a nesúhlasíš úplne s uh, zrušením e, výkonného výboru a tu si sa tiež odvolával na pani Damiči. Ja myslím, že keď by sme mali robiť fotokópiu správnej rady a e, znižiť stav na 4 osoby, by um, bolo, že by sme dali veľa pravomocí štyrom osobám. Ja si myslím, že nie je dobre dať veľa pravomocí štyrom osobám a ja um, z mojich skúseností uh, uh, uprednostňujem, uh, aby uh, to bola širšia a všeobecnejšia štruktúra, v ktorej budú všetky členské štáty a keď napríklad e, výbor alebo správna rada. Preto e, e, naďalej opakujem, e, že e, nesúhlasím s tým, aby tam bol výkonný výbor, ale e, to nie je jediné. Ja stále hovorím, že to bude aj funkcia generálneho sekretariatu, ktorý je vhodný nástroj na to, aby slúžil na prenos právomoci medzi výkonným výborom a útvorom pre parlamentu kontrolu. Ďakujem Timotimu Kirkofovi. E, Timothy e, bol e, minister vnútra v Spojenom kráľovstve, takže veľmi dobre vie, o čom hovorí. A tiež si cením prácu riaditeľa Europol Roba a cením si, že toľkokrát medzi nás prišiel, ako sme, koľkokrát sme chceli, aby nás informoval o úlohe Europolu. Tiež s nami súhlasí svoj nesúhlas so zlučením o to viac, že um, Briti už nechcú mať cepov na svojom území v Branskyle. E, môžem ťa upokojiť, čo sa e, týka um, povinnej výmeny informácie, a to tiež v súvislosti s odpoveďou Viktorie Damiči. Viktori Damiči. Nie, ja e, nie som za uloženie tejto povinnosti a tá povinnosť, o ktorej hovorí Viktoria, je <coughs> implicitná povinnosť, ale nie explicitná povinnosť. A ja veľmi súhlasím s tým, že tak je to lepšie, pretože takto okrem iného vyjadrili aj ďalší e, zastupcovia zvnútra z iných členských štátov, že e, je e, lepšie sa zasadzať o kvalitu údajov ako o kvantitu údajov a aby existovala kontrola toho, či členské štáty budú posielať alebo nebudú posielať tieto vo väčšej kvalite a to sú štruktúry e, vnútornej kontroly, ktoré podľa mňa by sa na nich nemal zúčastňovať parlament. Takže v tomto zmysle e, môžete byť pokojní. A tiež e, súhlasím s tým, že treba dať aj viac financovania Europolu. Keď má viac kompetencií, musí mať aj viac financovania. Ty si hovoril o Swifte, ale ide o tieto tri. Ten útvar pre boj proti kybernetickému zločinu a ďalšie nie sú e, dostatočne rozpočtovo vybavené. Rujtovarecovi chcem povedať, že nielen, že sme priatelia, ale ešte viac. Mnohé veci máme spoločné, e, aj za riekou dveru. Lisabonizácia e, týchto programov je istá a musíme ísť ešte ďalej, ako zamýšľa komisia, aj to je isté a tiež ti e, chcem povedať, že agentúra Europol nie je taká ako ostatné agentúry, takže opäť hovorím um, tu na v nesúlade s Viktoriou jedna vec je globálne zahranie agentúra, druhá vec je samotná agentúra Europol. To nie je to isté tiež e, odmieta e, zlučenie e, a to ma teší a my nie sme spôsobili hovoriť o tom, že kde má byť sídlo Cepolo. Ja som si dovolil jednu vec a to z dvoch dôvodov. Poprvé som o tom presvedčený a podruhé mám isté cítenie k tejto kauze. Áno, mm, steny Ruit, e, tá kontrola musí byť účinná a my sa obráme týmto smerom a súhlasíme s tým, že e, musíme zabezpečiť parlamentu kontrolu a preto som ja prednesol takýto návrh. A prostredníctvom týchto návrhov dávame veľa väčšiu e, životaschopnosť národným parlamentom vo fáze kontroly a e, nebudeme v takom stave, že z času na čas alebo príležitosť sem budú chodiť ľudia z národných parlamentov to, ale budú sem musieť chodiť e, e, s istou pravidelnosťou a e, to mi káže parlamentná zdvorilosť, aby som dal možnosť vystúpiť aj mojim kolegom. Ruit sa pýta, že čo sa bude diať s istými informáciami. Informácie majú rôzne kategórie. Sú dôverné, vyhradené a tajné a E, je to podobne v národných e, parlamentoch a s tou nezávislosťou útvaru kontroly v národných parlamentoch sú e, obmedzené výbory, ktoré môžu pracovať s takýmito dôvernými informáciami alebo tajnými informáciami podľa stupňa utajenia a e, tieto e, sú spôsobili na to, aby Europol nám dával e, vhodné informácie ale môže to byť schôdza za zatvorenými dverami s obmedzeným prístupom. Existujú tieto útvary kontroly v národných parlamentoch. Všetky tie informácie musia byť e, zákonne nadobnuté, nič nezákonne. A Corneli, chcem povedať, že ďakujem aj za tvoje slova a za podporu a tiež za to, že si proti zlúčeniu CEPOLu a Europolu. Ďakujem za to, že e, súhlasíš aj s tou parlamentnou kontrolou, aj za to, že sa domnieváš, že táto kontrola môže byť účinná pri zlepšení transparentnosti. A tiež si cením, že bereš ohľad na životaschopnosť e, silného, kľúčovú dôležitosť e, silného programu na ochranu údajov a že e, musíme ďalej presadzovať tú smernicu, ktorá je v príprave a že tiež súhlasí s tou potrebnosťou, aby tam bola priepustnosť, keďže pracujeme s policajnou organizáciou. Čo sa týka kalendáru, budem musieť tvrdo pracovať na to, aby sme to naplnili, ak sa nám to vôbec podarí. Pani Kessle, chcem aby si odozdala e, moje pozdravy Sonia Alfano, ktorú si cením. Je dôležité, že veľmi dôležité, je pravda, že je dôležitá veľmi ochrana údajov a e, aby sme mohli e, pracovať v rovnováhe medzi bezpečnosťou a slobodou. Ja viem, že máte v vašich skupinách e, pochybnosti. Katrin, počúvaš ma alebo nie? Nepočúvaš ma? Hovorím s tebou. Dobre, to je milé, že ma počúvaš. E, chcem hovoriť, že viem, že vo vašom, vašej politickej skupine máte problémy v súvislosti s tým zlúčením a dúfam, že čo skoro to vyjasníte. Pán Klas je proti zlúčeniu a položil zložitú otázku To je otázka, ktorá vyžaduje spoluprácu s tretimi štátmi na základe um, nariadení, ktoré sú v platnosti a ktoré budú musieť byť prijaté. Musíme to vyriešiť, pretože budú mať uh, dôležité právne dôsledky a uh, máme isté požiadavky, uh, ktoré sme podali na právne služby, aby nám to vyjasnili, pretože je to zložitá otázka. Kinga, predsednička, ďakujem za tvoju otázku, ktorá sa uh, týka zlúčenia ale chcem vyjasniť, že nemusíš e, mi e, ďakovať, e, keď ja stiahnem akokoľvek námietku proti zlúčeniu, pretože ako vieš, vždy sme boli proti zlúčeniu. Viktori Damiči, zopakujem moju vďačnosť a, a keďže mladá, tak si veľmi cením jej prácu každý deň, aj keď sa nezhodneme je tam 20 e, od 2. a 23. E, termín. A ja súhlasím, že spolu s komisiou a parlamentom musíme dohlbky rozobrať otázku parlamentnej e, kontroly. Dnes ráno len treba vziať na vedomie dôležitosť útvoru pre kontrolu a tiež vziať do úvahy pojem a termín vlastníctva tých údajov pri súkromných zdrojoch a e, to je k otázkam, ktoré vyjadrili obavy o kvalite a množstve údajov a k tým otázkam, ktoré sa týkali e, e, riadenia a spoločnej pôsobnosti a rozsahu pôsobnosti týchto agentúr. Súhlasím s tým, čo povedala pani Damiči v súvislosti s výkonným výborom. Si voy a terminar ahora mismo. Už teraz končím. Ďakujem rade za jej e, vystúpenie a želám veľa šťastia litovskému predsedníctvu a myslím, že naozaj e, budú e, musieť čoskoro pokračovať v tom, čo sa urobilo v predchádzajúcich schôdzach. Ďakujem za výbornú rozpravu a dobrú prácu. 19. septembra je pozmeňujúci návrh na pozmeňujúce návrhy, je lehota na pozmeňujúce návrhy a musíme postúpiť v programe, pretože máme ešte e, dva body na programe pred vás. Ďalšia je situácia s základnými právami v Európskej únii v 2012 na spravodajce Louis Michel, ktorý pripravil dva pracovné dokumenty. A teraz sme tu na to, aby sme posúdili tieto pracovné dokumenty a predloženie návrh správy bude 30. septembra, takže chcem požiadať spravodajcu, aby zhrnul tieto pracovné dokumenty a potom dám slovo členom, ktorí budú chcieť e, sa vyjadriť. Merci beaucoup. Merci. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky parlament to nie je nič nové. Minulý týždeň schválil správu Luis Tavares o situácii v Maďarsku, o vzťahu s základnými a ľudskými právami. Hovorilo sa aj o Bulharsku a bolo schválené uznesenie ohľadne e, monitorovania občanov tajnými službami. Takže ľudské práva je niečo, mm, na čom parlamentu veľmi záleží. E, sú stredobodom činnosti EÚ, ale treba predsa len skonštatovať, že EÚ prechádza už e, viacero mesiacov krízou, nielen ekonomickou, ale žiaľ aj demokratickou. Rozhodnutia maďarskej vlády alebo iniciatívy z minulého e, leta v Rumúnsku, situácia v Bulharsku, ako aj systematické porušovanie niektorých e, základných práv v niektorých členských štátoch, napríklad Mm, otázka spravodlivosti a väznic v Taliansku. To svedčí o politických ťažkostiach a niekedy aj e, to svedčí o nedostatku politickej vôly, pretože všetky potrebné mechanizmy sú v e, zmluvách. Možno treba posilniť e, rešpektovanie práv a podporu hodnot v EÚ aj v kontexte krízy, možno obzvlášť v niektorých členských štátoch. EÚ vytvorila rôzne nástroje s, s cieľom zaručiť rešpektovanie základné práva, napríklad kodánske e, kritéria, články 2 a 7 v zmluve, charta základných práv, pristúpenie EÚ k e, e, dohovoru o základných právach, ale žiaľ demokracia a právny štát nie sú automaticky chránené bez toho, aby nejakým spôsobom EÚ musela e, zakročiť. E, žiaľ, e, toto nie je správny predpoklad. Ako som už povedal, parlamentu obzvlášť záleží na ľudských právach. My sme schválili viacero správ minulosti o základných právach a špecifickejšie sme sa zamerali na niektoré e, práva napríklad e, slobodu médií. Tu myslím e, na Taliansko a Maďarsko mm, otázka Rómov v Taliansku a vo Francúzsku, právo skupiny LGBT, obzvlášť v Litve a Poľsku a taktiež sme sa podrobne pozreli na situáciu Maďarsku. E, v poslednom uznesení ohľadne základných práv parlament zdôraznil potrebu vypracovať mechanizmy, ktoré by zaručili ochranu a podporu e, európskych hodnôt v celej EÚ a v členských štátoch. Vyzvali sme komisiu a radu, aby prišli s proaktívnejšími politikami zameranými na základné práva. Často odznieva argument, že EÚ stojí pred tzv. kodaňskou dilemou. To znamená, že ak kandidátske krajiny musia zaručiť demokraciu a právny štát pred ich vstúpením do EÚ, žiaľ, žiaden nástroj neexistuje, aby sa stíhali prístupné e, porušenia, keď už e, tieto krajiny sú plnohodnotnými členmi EÚ. Preto potrebujeme možno nové nástroje, nové mechanizmu a tu zohráva komisia e, zásadnú úlohu, tak sa môže posilniť rešpektovanie základných práv EÚ v zmysle súčasných zmluv, ak to bude potrebné, e, môžu sa uskutočniť aj isté zmeny v zmluvách. Potom e, otázky porušovania základných práv. Tu sú isté možnosti konanie e, v prípade porušenia, pozastavenie čerpania prostriedkov z e, kohezného fondu, e, isté overovania, pozastavenie technickej podpory, pozastavenie spolupráci, spolupráce s komisiou alebo inými medzinárodnými inštitúciami a taktiež máme isté prehľadné tabulky, ale tie sa týkajú iba civilného súdnictva, takže možno, že by sme potrebovali niečo, čo nebude iba krátko, ale aj stretnodobé. E, možnosť e, pozmeniť e, zmluvu to by malo byť eventuálne spravené do konca roku 2013, na neskôr na začiatku roku 2014, aby to mohlo byť ešte predmetom volebnej diskusie. Pani Rodenk taktiež v pléne minulý týždeň oznámila, že bude e, zverejnené oznámenie a taktiež e, zorganizovaný seminár e, komisie. Naozaj je pozitívne, že dnes hovoríme o možnosti posilniť európske nástroje, ktoré by mali zabrániť porušovaniu hodnot EÚ a teda, že by sa mohli vytvoriť aj nové mechanizmy, ktoré by posilnili uplatňovanie práva a právny štát. EÚ e má už mnohé kompetencie, konkrétne článok 2 a 7 odsek 1 zmluvy o EÚ, ale tieto články neboli zohľadnené e, v dostatočnej miere. Je najvyšší čas vytvoriť nový mechanizmus, ktorý by zaručil rešpektovanie, ochranu a podporu základných práv a hodnot EÚ. Na to sú potrebné aj ukazovatele, aby bolo možné monitorovať situáciu v EÚ, ako aj v členských štátoch. E, hodnotilo by sa podľa tematických okruhov v jednotlivých členských štátoch a potom by boli vypracované odporúčania a navrhnuté e, isté sankcie v prípade e, porušení v zmysle článku 2 zmluvy. Iba takýto mechanizmus zaručí, že všetky štáty budú na rovnakej úrovni bude zaručená transparentnosť a objektivita, nebude nejaký dvoja, dvojitý meter. A samozrejme za predpokladu, že všetky členské štáty budú ochotné sa zúčastňovať. Žiaľ, niektorí na rade už teraz váhajú. Komisia by tu mohla rozhodnúť, tak ako v prípade monitorovania korupcie v EÚ a v členských štátoch a navrhnúť aj nové politické opatrenia, a to v spolupráci s expertnou skupinou EU agentúrou pre základné práva a Radou Európy. Článok 7, prvý odsek, nemôže byť videný ako časovaná jadrová bomba, ale je to možnosť začať formálny inštitucionalizovaný dialog medzi e, komisiou a členskými štátmi, ak sa vážne porušujú e, práva hodnoty EÚ. Moja skupina sa k tomu jednoznačne vyjadrila. To, že sa to doteraz nepoužilo, e, ani v prípade Maďarska, to zjavne vyplýva z absentujúcej politickej e, vôle. Ja si myslím, že aj keď niektoré dôležité otázky by mali byť e, vyriešené so súčasnými zmluvami, možno, že iné si vyžiadajú ich zmenu a doplnenie, ale vzhľadom na to, že sa hovorí o e, reflexii o prípadnej zmene e, zmluvy. Zdá sa, že e, to teda nie je palčivá otázka, teda ochrana základných práv a základných hodnôt EÚ. Ale ja myslím, že už máme mnohé opatrenia, ktoré by zaručili e, rešpektovanie týchto základných práv. Napríklad ten článok 2. EÚ vypracovala aj nové návrhy s cieľom vysporiadať sa so súčasnou ekonomickou a finančnou krízou a myslím, že rovnako odhodlaná EÚ by mala byť aj pri Eh, slobodách a občianských právach a hodnotách, ktoré sú základom EÚ. Ja dúfam, že eh, návrhy, podnety, ktoré sú v oboch pracovných dokumentoch a ktoré by mali slúžiť na vypracovanie správy o základných právach prispieje ku konštruktívnej diskusii s vami, ako aj s inými inštitúciami v rámci verejnej diskusie, ktorú spustí komisia na žiadosť rady. Aj občania by mali mať možnosť zapojiť sa do tejto diskusie. Ja sa chcem zamerať na občanov, ich e, práva, ich slobody. Koncom septembra to bude predložené na výbore. Ja sa dovtedy skontaktujem s tieňovými spravodajcami s cieľom vypracovať túto správu. Taktiež by malo byť verejné vypočutie s inými verejnými inštitúciami, mimovládkami, expertami a občanmi. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme aj za dokument, aj za prezentáciu, ale vidím tu určitú konvergenciu medzi závermi rady a správou, aj správou pána Tavareša z minulého týždňa a aj medzi touto správou. Takže 13. septembra bude prednesený návrh správy. A teraz by som ale chcela každého poprosiť, aby hovoril len minútu, aby sme mohli mať aj spätnú väzbu od spravodajcu. A ďalej musíme tento bod uzavrieť, pretože o 12.00 máme spoločné zasadnutie s výbormi AVKO a júria a musíme sa na to pripraviť. Pani Baver, sa hlasí ako prvá, nech sa páči. Poprosím, dodržte jednu minútu. Ďakujem pekne, Kinga. Naozaj to bude ťažké, pretože je to celý rad zásadných otázok, na ktoré poukazuje táto správa. Človek by si myslel, že keď sa prečíta niečo v správe alebo v pracovnom dokumente o ľudských právach, ale tam tá správa nie je o tom. Ten obsah vlastne nie skutočne e, je v súlade s tým názvom. Takže na prvý pohľad v tejto súvislosti musíme povedať to, že naozaj je tu celý rad základných otázok. Článok 2 a článok 4 ZEU a aj štvrtý článok TFEU, e, v akom sú súvise. To nie je na nás, to musí rozhodnúť súd. Tento nový mechanizmus asi vlastne nemá rozsah pôsobnosti, treba ho vytvoriť. A myslím si, že pri e, ak by sme to chceli realizovať bez zmeny dohôd, to nie je možné. Takže ako je to vlastne? základné práva sa môžu vlastne e, pertraktovať alebo riešiť jedine e, na základe rešpektovania príslušných zásad a existujúcich zmluv a dokumentov. Takže mám ten názor, že potrebujeme postupovať veľmi obozretne pri ďalšom rozvíjaní tejto témy, pretože Európsky parlament nemôže e, nahradiť Európsky súd. Ako použijeme tzv. infringement, ako ďalej uplatníme súdne konania, keď sa zavedie takýto mechanizmus. Opakujem ešte raz bez zmeny dohôd sa to nedá. Nedá sa tu urobiť pokrok. A na záver chcem ešte povedať, že toto naozaj nie je práve najšťastnejšia téma e, pred e, volebnou kampaňou do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani Bauer. Slovo má pani Ždanoka. Áno, ďakujem za slovo, pán predseda. Úplne zdieľame všetky myšlienky, ktoré vyslovil pán Mičel dnes. Je to správny materiál, je to krátky, ale veľmi inkluzívny a môže slúžiť ako základ pre ďalšiu debatu, ako aj povedal pán Mišel. Ak mám byť teda stručná, chcem spomenúť to, že naša politická skupina sa týmto problémom zaoberá už dlho a často sme naň poukazovali. Chcem poukázať na výročnú správu o ľudských právach. Aj správa z výboru AFED sa zaoberá jednotlivými štátmi v rámci Európskej únie a že sa používajú dvoj, dvoj, používa dvojitý meter často, keď sa skúma situácia v jednotlivých členských štátoch ak mám hovoriť e, troška zovšeobecnene, tak e, tu potom nie je ani implementácia, pretože každý štát si môže myslieť, že sa ho to netýka. A je fakt, že neexistuje nejaký mechanizmus, ktorý by overoval to, ako sa správa nejaký štát, keď sa stane členom Európskej únie, aj keď sú tu rôzne obavy z hľadiska stupňa pripravenosti vypracovania tejto správy. Je tu viacero pochybností, pokiaľ ide o práva menšín, alebo pokiaľ ide o osoby bez štátnej príslušnosti. Takže aj správa za rok 2004 napríklad hovorila o poskytovaní práv e, takýmto osobám pri voľbách do miestnych orgánov a tak ďalej. Takže problém nie je stále doriešený. A zrejme tomu nebolo venovaná pozornosť e, z dôvodov stanovisk veľkých politických skupín, teda niektorých. Musíme teda vypracovať mechanizmus na kontrolu toho, ako riešiť otázky porušovania základných práv. A sú tu aj určité pochybnosti. Nakoniec je tu pán Guillaume a včera sme povedali, že je tu aj problém, na ktorý poukazuje pán Michel a agentúra pre základné práva nemá dosť právomoci na to, aby e, mohla vstupovať do riešenia takýchto problémov. Takže si musíme premyslieť, ako toto lepšie vlastne zmluvne ošetriť. Ďakujem. Ďakujem, pani Varzat. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Po tom, ako som si vypočula pána Mišela, musím povedať, že som sa trošku upokojila. Mám pocit, že naša správa sa týka základných práv a tá inštitucionálna časť e, predpokladá, že sa urobí analýza e, situácie v oblasti základných práv, takže my najskôr musíme identifikovať problémy v oblasti základných práv v rámci EÚ a možno by to vlastne vyriešilo aj výhrady e, v politickej skupiny ľudovcov, aj keď možno neúplne. Takže toto je tá menšia výhrada, teda najskôr analýza, potom inštitucionálna časť. Inak súhlasím s hlavnými líniami tejto správy. Mm, nadvezuje to na správu Tavareš. E, možno, že to upokojí našich maďarských kolegov, priateľov, ale mám ešte niekoľko otázok e, stručne. E, problém, na ktorý poukazuje napríklad e, Rada Európy aj OSN. Poučúvate ma, pán Mišel? Pretože inak si to môžeme prebrať e, medzi štyrmi očami. Takže ako som povedala, to, na čo poukazuje Rada Európy a OSN je otázka uh, migrantov eh, na území EÚ a na hraniciach, vonkajších hraniciach EÚ. Vo vašom pracovnom dokumente sa to nespomína, ani vy ste to eh, počas vášho vystúpenia nespomenuli, ale mne sa to zdá dosť palčivým problémom, teda oblasť, prípad je to jedno z porušovaní základných práv. Ja neviem, či sa charta vzťahuje iba na tých, ktorí tu e, majú bydlisko a nie na všetkých, ktorí sa zdržiavajú na území. A ešte jedna pripomienka. Podľa mňa článok 7 je jadrovou bombou. Nemusíme navrhovať nové právne nástroje, ak by sa dal uplatňovať článok 7, ale vieme všetci, aké ťažkosti sú s tým spojené. Nebudem zachádzať do podrobností. Naviac, Chcem povedať, že mi už trošku vadí, keď niektorí kolegovia a komisia e, hovoria, že však je tu súdny dvor, e, ten sa venuje otázky, otázke e, základných práv, ale je, komisia je politickým orgánom, má prichádzať s návrhmi, má odhalovať isté nepripustné situácie. My ako Európsky parlament to robí napríklad v hospodárskej oblasti a preto si myslím, že by sme mali byť rovnako odvážni v oblasti základných práv. Mm, je lepšie o tom nielen hovoriť, ale aj e, rešpektovať ich v praxi. Ja myslím, že všetky európske vlády by si to mali uvedomiť a tým sa aj riadiť v praxi. Je pekné o tom hovoriť v zahraničí, ale bolo by ešte lepšie, keby všetci boli schopní zaručiť rešpektovanie základných práv na svojom území a vieme, že to ani zďaleka nie je rúžové a, a ani vývoj nie je pozitívny. Ešte k právomociam agentúry pre základné e, pre ľudské práva. Ja myslím, že Zatiaľ túto prácu trošku podceňujeme, ani im nevieme pomôcť, nevieme im dať vhodné nástroje. Možno, že by sme mali zvýšiť ich právomoci. Táto agentúra pre základné práva nemá politickú úlohu, takúto politickú úlohu máme my a my musíme vyvodiť eh, závery z informácií, ktoré nám táto agentúra poskytuje. Uh, Mali by sme ju teda využívať e, účinnejšie. Takže zatiaľ toľko moje prvé reakcie z mojej strany. is Kinga Gons. Ďakujem. Slovo pani Kinga Gons. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už spomínala, vidím tu výraznú konvergenciu medzi závermi rady a listom ministrov zahraničia. Vlastne Tavares je tu ešte aj tá Varesová správa a táto, tento pracovný dokument. Zdá sa, že sa hýbeme vpred a zdá sa mi, že sa objavuje už jasnejší obraz. Máme dočinenia s krízou demokracie, nie je tu len ekonomická kríza, čiže je najvyšší čas, aby sme urobili krok vpred. A vidím, že tu je aj spôsob, ako sa vyhnúť dvojitému merítku. A bude treba vymyslieť nejaké kritériá, ktoré umožnia to, aby agentúra pre základné práva e, ne, robila len zber dát, ale bol by dobré, aby vypracovala nejaké ukazovatele a bude pre nás do budúcna veľmi dôležité, aby sme mali jasnú predstavu v celej Európe o tom, ako konajú jednotlivé členské štáty z hľadiska základných práv z hľadiska dodržiavania zásad právneho štátu a tak ďalej. Ja veľmi rada podporím vaše iniciatívy a tento návrh e, verím bude do konca septembra schválený. Nech sa páči, pán Tavares. Ďakujem pekne. Tam, pán Tavares, budem hovoriť po francúzsky, keďže spravodajca sa taktiež vyjadroval po francúzsky. Ja som veľmi rád, že je dobre zosúladená táto správa s tým, čo robíme my, aj rada pri článku 2 zmluvy E, iba pár pripomienok, pretože si myslím, že budeme v tejto práci ešte pokračovať aj pri skúmaní pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. Verím, že to všetko bude konštruktívne. Prvý návrh z mojej strany sa týka ukazovateľov, tie sú veľmi dôležité, ale sú dôležité hlavne, ak chceme zlepšiť e, situáciu v oblasti základných práv a demokracie v našich štátoch. Teda ukazovatele sú užitočné, ak sa vychádza e, z dobrej spolupráce pri týchto hodnotách. Ak o takúto spoluprácu nie je záujem a musíme to aspoň teoreticky pripustiť, tak môžeme mať veľmi pozitívny obraz pri ukazovateľoch, ale napriek tomu mať e, vážne ťažkosti s článkom 2. A pritom tie ukazovatele môžu byť bezchybné. To nie je zanedbateľné. E, kvôli tomu sme v mojej správe, o ktorej sa hlasovalo minulý týždeň, navrhli, aby sme mali systém overovania s kodaňskou s komisiou. Tak ako e, pri Benátskom výbore e, v Rade Európy, aby boli preskúmané aj ústavné, aj právne aspekty, pretože to môže byť e, problematické. Potom článok 7. Vieme, že článok 7, prvý odsek je e, vlastne niečím e, prázdnym. Ten druhý odsek môže byť považovaný za jadrovú bombu, ale to sú dva extrémy. Nič alebo e, jadrová bomba. A sú to aj procedurálne pro- prekážky, ktoré sa vzťahujú na prvý odsek článku 7. Spraviť sa toho dá veľa. Vidíme, že členské štáty uh, neustále spolupracujú s komisiou e, pri e, bode o Europole sme počuli, že sú členské štáty, ktoré by mali záujem o sídlo e, CEPOLu. Takže potrebujeme kritéria v článku 2, ktoré by sa vzťahovali na takúto spoluprácu musia byť oddelené právomoci, e, integrita súdnictva a policajných vyšetrovaní. Bez toho sa nebude e, ani len uvažovať o pridelení sídla Cepolu. To by malo, e, malo podmienovať e, riešenie problémov v zmysle článku 2. Zatiaľ toľko. Maintenant, no, uh... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán spravodajca Louis Michel na záver. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade poviem, že som veľmi rád, že skoro všetci, až na pani Bauer, ktorú sa pokúsim presvedčiť, v podstate súhlasia s hlavnými líniami mojej správy, alebo pardon, skôr mojich pracovných dokumentov. Oni by mali len e, podnetiť e, e, rozpravu. Pani Bauer, ja tu jasne hovorím, že som otvorený diskusii, hlavne čo sa týka tej inštitucionálnej časti o e, základných právach. Tomu sa nevyhneme. Ale predsa len poviem, že ja som silne presvedčený o tom, o čom hovorila aj pani Veržia, že sme poslancami a my nemôžeme nejako obmedzovať ani naše etické presvedčenia, ani ideologické, ani politické. E, je nespochybniteľné, že sa venujeme politike, takže žiadne inštitucionálne pravidlo nám nemôže zabrániť v tom vyjadriť nejaké stanovisko alebo odporúčania tak e, sa hýbe legislatíva vpred, e, tak e, vždy fungoval pokrok aj v minulosti. Samozrejme, že v správe sa budeme venovať mnohým témam, ktorým sme sa my nemohli venovať, napríklad sloboda prejavu, médií, rovnosť, nediskriminácia, migranti, azyl, práva detí, starších osôb. Čiže bude to oveľa, eh, mať, mať oveľa širší záber. Ja som zvedavý, ako to bude napredovať. Ja som sa však eh, rozhodol, že budem pracovať eh, podľa tematických okruhov s ukazovateľmi a podľa krajín. Ja viem, že nikto nebude súhlasiť e, s opisom konkrétnej situácie v konkrétnej krajine, ale nemôžem vylúčiť, že ja sa predsa len budem týmto riadiť. Možno to bude nakoniec iba v prílohe, ale ja by som si to chcel objasniť pri každej krajine. Najskôr si pozametám pred vlastným Prahom. Možno, že ešte dôslednejšie e, v Belgicku. Treba akceptovať problém iba tak sa môžeme posunúť dopredu. Takže, pán predseda, ešte možno stručne k článku 7. Ja som sa mu intenzívne venoval, keď som bol ministrom zahraničných vecí Belgická, pretože v podstate to bola naša iniciatíva Týkalo sa to e, politickej situácii v Rakúsku, keď mm, sa k moci dostala e, extrémna pravica pán Hajder. Takže e, nie je ľahké zabezpečiť kvalifikovanú väčšinu, ktorá je potrebná na fungovanie rady. Ja si nemyslím, že je to jadrová bomba. Tento článok 7.2 je to nástroj, ktorý má rozprúdiť diskusiu s dotknutou krajinou. Dokonca sa to dá porovnať s e, dohovorom z Kotonu článok 96-98, keď je konflikt e, v nejakej krajine, je potrebné e, viesť dialog s partnerskou krajinou. Čiže článok 7 nie je zbytočný. Dal by sa použiť, ak by bola dostatočná politická vôľa. Ale inak e, vás budem všetkých veľmi pozorne počúvať a pokúsim sa zapracovať e, vaše podnety do pracovných dokumentov, tak aby umožnili užitočnú prácu, ochránili hodnoty, e, skonsolidovali ich a zaktualizovali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mišel. Teraz jeden oznam. Po September 30. No, september bude čas eh, na schválenie tejto správy. Ďakujem všetkým prítomným. A vítam aj pána Martina Žeroma, a, ktorý je tiež prítomný za FRA, ale musíme ísť v programe ďalej, pretože o 12.00 nás čaká stretnutie Libe Juri Avko, spoločné zasadnutie. Máme dočinenia so štokholmským programom a preto traja základní spravodajcovia. Ja budem za Libe, pán Karlo Gazini, za Avko a ľudí Berlingue, za Juri vystúpia teda a o 12.00 teda budeme pokračovať v tom spoločnom zasadnutí a dovtedy sem budú prichádzať poslanci, takže dovolte mi, aby som sa ešte najprv venoval bodu 18 a bodu 18 a 19 presnejšie. Ide o dohody s Arménskom, konkrétne ide o dohodu o zjednodušení udelenia víz a o readmisii o z na pobyt. Spravodajkyňou je pani Edith Baver pre obe spravovať tieto body, obe tieto témy. A dovolte mi pripomenúť, že toto nie je prvýkrát, čo o tejto téme rokujeme, že sa vlastne e, stanoví termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov, potom čo si vypočujeme aj tieňových. Takže najprv slovo má pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Viem, že máme málo času a preto budem hovoriť stručne. Východné partnerstvo v rámci eh, politiky európskeho susedstva je novým prvkom, čiže to sa týka konkrétne daných eh, krajín a ich urychlenie vzťahov Arménsko, Gruzinsko, Azerbajďan a tak ďalej. Treba podľa mňa viac zdôrazniť aj vzťahy medzi občanmi to sa týka cestovania aj liberalizácie udelovania víz. V septembri 2011 Európska komisia e, vydala, teda začala, e, navrhla presnejšie začiatok rokovaní o uľahčení vízového mm, režimu a pred vstupom do platnosti eh, danej dohody ale musí svoje stanovisko vyjadriť aj parlament. Pokiaľ viem, hlasovanie sa týka už desiatého štátu a príslušné krajiny z oblasti Kaukazu eh, zatiaľ eh, môžeme hovoriť, že je to len Gruzínsko, kde sa prikročilo k takejto dohode, ale rokovania s ostatnými, napríklad s Arménskom, prebiehajú tiež e, zatiaľ plynule, ale tu by som zastala a reagovala na niektoré otázky zo strany kolegov ohľadne toho, aká je situácia v rokovaniach s Arménskom. Chcem povedať, že je to na dobrej ceste, aj keď sme zaznamenali určité omeškanie v dôsledku toho, že v Azerbajdžane boli problémy, pokiaľ ide o e, zmluvu o vydávaní, ale myslím, že toto je už zažehnané, tie problémy, a preto sme pokladali za dôležité to, aby sa v odôvodnení upozornila komisia, že je potrebné urýchliť tieto rokovania, aby nenastali zbytočné napätia v danom regióne, respektíve voči tomuto regiónu. Ďakujem vám za pozornosť. Ak dovolíte ešte jednu vetu. E, vo výbore pre zahraničie vystúpili, eh, pardon, vyslovili podporné stanovisko nášmu stanovisku a chcem povedať, že tu momentálne nemôžeme meniť text. Tie úpravy a pozmenujúce návrhy, ktoré tu prinášame, sa týkajú len určitých úprav v našom návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Bauer. A teraz Madame Guillaume za tieňových. Nech sa páči. Ďakujem rýchlo. V prvom rade ľutujem, že sme sa ako tieňoví spravodajcovia e, nestretli na túto tému, aj keď viem, že je to komplexná otázka a manevrovací priestor pre náš parlament je malý, pretože v decembri 2012 bola dohoda o liberalizácii výspodpísaná podpísaná o pár mesiacov na to o readmisii, takže Možno, že sa to trošku upokojilo vo vzťahu s Arménskom v porovnaní s Ukrajinou alebo Pakistanom napríklad. A taktiež e, sa implementoval e, program, ktorý sa nazýva mm, ktorý sa týka Arménska. Ide o to lepšie zvládať e, migráciu v Arménsku a zaručiť ich dobrú socioekonomickú integráciu. To som chcela e, povedať. E, je to trošku nad rámec e, tejto správy, tohto odporúčania. Ja myslím, že treba uľahčiť vízový styk s Arménskom, pretože Európa má naozaj privilegovaný privilegovaný vzťah s touto krajinou, ale nesúhlasím úplne so spravodajkyňou, ktorá chce e, urýchliť e, uzavretie takejto istej dohody o liberalizácii a readmisí s Azerbajdžanom. Ja myslím, že by sme mali byť obozretnejší, pretože sú tu nemalé ťažkosti. Je tu úplne iný problém, hlavne v oblasti migrácie. Teraz k readmisnej dohode. Určite vás to neprekvapí, ale chcem to zopakovať, že moja skupina považuje za dôležité, aby tí, ktorí už sú na e, území, mohli požiadať o e, medzinárodnú ochranu, e, čiže v zmysle zásady nenavracania. A ešte chcem využiť túto príležitosť, aj keď len stručne, na to, aby som sa opýtala komisie, či chce splniť to, čo slúbila. Ide konkrétne o readmisiu, readmisnú dohodu s Pakistanom. Bolo to pred troma rokmi a slúbili ste, že nás budete raz za pol roka informovať o pokroku. Myslím, že sa tak nestalo, preto sa na to pýtam. Pani Ždanoka má slovo. Pardon, prepačte, hovorí pán predseda. A pán Ilčev sa hlasil skôr. Želáte si Takže nech sa páči pani Ždanoka predsa len. Ďakujem za slovo. Chcem zavolahoželať pani Bauer práci, ktorú vykonala pri príprave a vypracovaní tejto správy. E, poznáte stanovisko našej e, politickej skupiny. Máme určité výhrady, pokiaľ ide o readmisné dohody. Konkrétne v súvislosti so štátmi, kde existujú E, respektíve e, pokiaľ je o regióny, kde e, existujú určité nejasnosti, sme za to, aby readmisné postupy s takýmito štátmi boli náležite skúmané. Aj čo sa týka oblasti Kaukazu, ale aj v iných častiach sveta. Máme teda svoje výhrady. Pokiaľ ide o zjednodušenie vízovej povinnosti alebo zjednodušenie udelovania víz, sme tiež za uľahčenie voľného pohybu ľudí. Podporujeme teda tento prístup. Ale treba zároveň zohľadniť aj veľmi citlivú situáciu v súvislosti e, s podobnými dohodami, napríklad s Azerbajdžanom. Náš návrh by bol taký, že keď teda budeme podporovať dohodu o zjednodušení udelovania víz s Arménskom, že by tam mohla byť doplnená ďalšia veta, že táto veta vstupuje, pardon, táto zmluva vstupuje do platnosti popri podobnej zmluve s Azerbajdžanom. Toto by sa mohlo predložiť, zapracovať tam nejakú takúto vetu a teda toto je náš návrh, aby sme mohli riešiť túto veľmi delikátnu situáciu a popri tom by sme si chceli zachovať dobré vzťahy s našimi východnými partnermi. Čiže v tomto smere by sme mohli orientovať našu prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Ilčer. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V mene ALDE by som chcel vyjadriť podporu e, týmto dvom bodom a ďakujem pani Baver, pani spravodajkyni za vykonanú prácu. Naozaj je veľmi kvalitná práca a podpis týchto dohôd jednak o zjednodušení víz a o readmisii, by sme vytvorili e, priestor pre ďalšie reformy v Arménsku. A Arménsko si zaslúži takéto gesto zo strany Európskej únie, pretože Arménsko už vykonalo mnoho reforiem a prijalo reformy implementuje tieto reformy a vlastne začína plniť očakávania Európskej únie. Myslíme, že bez váhania môžeme tieto dve správy podporiť a môžeme tieto dve dohody vlastne podpísať. Pani komisárska Malmström povedala, že tieto dve dohody sú veľmi hmatateľným dôkazom a výsledkom našich aktivín a sú dôkazom interakcie medzi Arménskom a Európskou úniou aj z hľadiska boja proti nezákonnej migrácii. Rád by som doplnil, že táto udalosť povzbudí aj arme- susedov Arménska, vrátane Azerbajdžanu, aj popri tej zvyčajnej interpretácii, ktorú obvykle v takýchto prípadoch uplatňujeme. Čiže sa tým môžu zintenzívniť aj niektoré procesy týkajúce sa Azerbajdžanu. A môžeme potom očakávať aj určité posilnenie vývoja v súvislosti s Azerbajdžanom. Môžem taktiež povedať, že teraz, e, keď už e, je tu aj Arménsko pridané do tejto veľkej skupiny krajín, ktoré majú k dispozícii výhody týchto zvyhodnených režimov. Je tam Moldavsko, Srbsko, Gruzinsko a tak ďalej. Tak povedzme, že to, táto politika je logická z hľadiska vyvážovania požiadaviek a stabilizácie v rámci východného partnerstva a uberáme sa správnym smerom. Ďakujem. Pán predseda má vypnutý mikrofón, žiaľ nepočuť. Poprosím. Komisia alebo rada, želáte si taktiež vyjadriť sa k tejto téme? Komisia? Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ak mi v krátkosti dovolíte, konkrétne ku readmisnej dohode s Arménskom. Samozrejme, že toto je časť, alebo súčasť balíka, ktorý, o ktorom sa rokuje s Arménskom v rámci východného partnerstva, ako pani spravodajkia veľmi správne poukázala bezpečné prostredie vždy e, súvisí s tým, že zjednodušovanie udelovania ide obvykle vždy ruka v ruke s dohodou o readmisii. Samozrejme, je tu niekoľko poznámok, ktoré sa týkajú azilantov a ich ochrany v súvislosti s readmisnou dohodou. A v tomto zmysle chcem No, ešte raz počiaknúť, že raznesná dohoda je tu bez toho, aby sa spochybňovala a komisia berie veľmi vážne tému ochrany ľudských práv aj vo svetle toho, čo komunika, eh, teda, znamenia, ktoré v roku 2011 komisia predložila. Týka sa to aj ochrany ľudských práv v rámci readmisie. Tieto podmienky sme zohľadnili a teraz poprvýkrát sú zohľadnené konkrétne aj v readmisnej dohode e, s Arménskom, je to v článku 2. Týka sa to konkrétne rešpektovanie základných ľudských práv aj po návrate danej osoby v rámci procesu readmisie a dávame prednosť dobrovoľnému návratu v dohode vidíme aj ďalšiu novinku, je tam e, tak, e, doložka o pozastavení platnosti. V prípade, že by malo dôjsť k príliš dlhotrvajúcim problémom v oblasti ľudských práv, tak by malo byť možné uplatniť takúto doložku. V Arménsku ale nepredpokladáme, že by sa toto malo uplatniť pretože Arménsko už aj tak e, je signatárom najdôležitejších medzinárodných dokumentov v danom smere. Ďakujem. Rada, želáte si vyjadriť sa, alebo predsedníctvo rady? Áno, alebo nie? Ak nie, tak dávame opäť slovo pani spravodajkyni, pani Báver. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pripomienky. Samozrejme, Teraz je tu čas, aby sme sa stretli aj s tieňovými spravodajcami, keďže už máme pred sebou jasný dokument, o ktorom sa dá diskutovať, pokiaľ ide o Azerbajdžan. Viete všetci, že máme dočinenia s viacerými návrhmi, keď sa tieto predložia do parlamentu, Najprv sa to zdá dosť nemožné, no a pokiaľ ide o Azerbajdžan, tam to nie je celkom také. To neskorenie bolo spôsobené tým, že Azerbajdžan, respektíve jeho orgány, nepreukázali dosť politickej vôle riešiť otázku readmisie skôr. Ale teraz sa situácia zmenila. Ja, taktiež sme zaznamenali dosť veľký počet azilantov z Azerbajdžanu a tým sa situácia dosť mení. Takže je čas na to, aby sme sa veľmi vážne zaoberali aj e, dohodou s Arménskom. V danej situácii sa mi zdá, že toto zdôraznili aj niektorí kolegovia, napríklad pán Ilčev, že nie je tu dôvod na to, aby sme nesúhlasili s tým, že by tieto dohody že by táto dohoda alebo tieto dohody vstúpili do platnosti. Ďakujem pekne, pani Vaver, skončili ste presne včas. Chcem povedať, že termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. júl. Pripomínam, prosím, že Keďže ide o dohodu, medzinárodnú dohodu, tak e, sa pripúšťajú iba procedurálne pozmenujúce návrhy. Hlasovanie sa bude konať na našom zasadnutí 16. a 17. septembra. Ďakujem vám všetkým a myslím si, že tým máme teraz priestor na to, aby sme sa pripravili na spoločné zasadnutie LIBE Avko Jurin. Uvítame tých, ktorí sa chcú zúčastniť a rokovať o štokholmskom programe, ale najprv máme 5-minútovú prestávku. Ďakujem.